Teraz poďme teda k spoločnej rozprave na tému pranie špinavých peňazí, odporúčanie druhého čítania, pán Karinš, pani Sargentini vypracovali túto správu, toto odporúčanie a spolu s touto správou sa budeme zaoberať aj správou pána Kirkopa a pána Simona. Najprv dostane slovo pán Karinš, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Dnes a zajtra vlastne ukončíme postup, ktorý v zásade prebiehal už asi dva roky. My sme pracovali na novej legislatíve, ktorá sa týka bojov proti praniu špinavých peňazí. Najprv sa chcem poďakovať pani Sargentini, spoluspravodajkyni z výboru Libe. Chcem sa poďakovať kolegyňam, kolegom, tým spravodajcom, ako aj komisie, no a komisia a aj talianskému predsedníctvu, lebo pokiaľ ide o záverečnú zhodu, podarilo sa to dosiahnuť spolu s talianským predsedníctvom, pokiaľ je túto tému Takže čo sa podarilo dosiahnuť v priebehu týchto dvoch rokov? Európska komisia navrhla, aby sa zlepšila legislatíva pre boj proti praniu špinavých peňazí, aby sme vlastne boli krok pred um, kriminálnymi združeniami a to nám umožní aby sme tu mali posúdenie rizík, pričom sa budeme opierať o boj proti trestnej činnosti. Toto pomôže aj celkovo bankovému systému, aby získalo, získalo bankovníctvo viac eh, informácií o zákazníkoch. Vypracujú sa aj určité čierne zoznamy, ktoré pomôžu bankovému sektoru, ako aj orgánom činným trestnom konaní aby získali viac informácií a takto budú mať eh, aj banky viac informácií o klientoch a o prevodoch prostriedkov. Ide o to, že sa tu navrhuje aj nový nástroj, ktorý umožní identifikovať pranie špinavých peňazí a síce ide tu o Európsky register um, vlastníctva. Ide o to, že máme rozličné registre, obchodné registre a iné registre členských štátoch a tu ide o to, že vlastníci môžu byť buď teda súkromné osoby, teda fyzicko sa právnické osoby, ktoré majú vlastníkov v forme ďalších právnických osôb, takže vzniká tu celá takáto e, takýto reťazec offshore e, podnikov, ktorý je neprehľadný a vlastne nikto nevie, kto stojí za konkrétnym podnikom. Pokiaľ ide o náš návrh, ktorý je súčasťou alebo bude súčasťou legislatívy, znamená požiadavku na členské štáty, aby tu boli vlastne registre takýchto vlastníkov. Čo to teda konkrétne znamená? Znamená to to, že v rámci tej, tohoto offshore reťazca, ktorý komplikuje prácu orgánom činným trestnom konaní, budeme môcť identifikovať, kto je vlastne za konkrétnym podnikom a za konkrétnym prevodom finančných prostriedkov. Toto pomôže aj z hľadiska výberu daní, lebo tieto schémy sa nevyužívajú len na pranie špinavých peňazí, ale aj na to, aby sa obchádzala daňová povinnosť. Toto je teda nová, nový vývoj, nový nástroj. Samozrejme, rátame s tým, že tí, ktorí páchajú trestné činy, na to budú reagovať. Celkovo ide o to, že pokiaľ ide o tieto schémy, túto kriminálnu architektúru, chceme im komplikovať situáciu, aby nepôsobili v Európe. V Európe teda máme princípy právneho štátu, máme tu bezpečné banky, ako je bezpečný systém financovania. A to znamená, že teda keď zmeníme túto legislatívu, zároveň zlepšíme náš boj proti praniu špinavých peňazí, bude to účinnejší boj a jednoducho vytlačíme týchto zločincov z Európskej únie do tretich štátov. V každom prípade sa vám chcem poďakovať všetkým za spoluprácu a podporu a ja by som vás chcel požiadať, aby ste zajtra podporili tento návrh legislatívy. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne, pán Karinš. A teraz dostane slovo pani Sargentin na 4 minúty. Uh, uh, ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne spoluspravodajcovi pánovi Karinčovi, ako aj tým spravodajcom za to, ako ste pomohli v tomto legislatívnom období ako aj predchádzajúcom. Chcem sa poďakovať predsedu výboru Ekon, pánu Galtierimu, chcem sa poďakovať aj Rade pre všetkým talianskému predsedníctvu, ako aj Európskej komisii. Jednoducho tento proces bol veľmi dlhý. Začali sme vlastne v predchádzajúcom období a podarilo sa nám to ukončiť v decembri minulého roku. Chcela by som pripomenúť, že vlastne pred voľbami bolo hlasovanie na pléne, ktoré udelilo pánovi Karinšovi a mne mandát, ktorý bol skutočne veľmi silný. 643 hlasov bolo za, verejný register, ktorý sa týka vlastníkov, 30 bolo proti, register vlastníkov a ide o to, aby sa umožnilo vystopovať potom finančné prostriedky. Toto oceňujem a ja som bola motivovaná vždy tak, že chceme predchádzať obchádzaniu daňovej povinnosti, kráteniu daní. Musíme si uvedomiť, že tie finančné prostriedky, ktoré opúšťajú Afriku, lebo multinárodné podniky neplatia dane tam, kde sa kde pôsobia, to sú skutočne obrovské objemy. Sú tu rozličné škandály, ktoré sa týkajú syna bývalého prezidenta Ukrajiny, ktorý ukradol peniaze Ukrajinčanom a potom to, tieto prostriedky presunul do Holandska. A potom to bol škandál LuxLeak, ktorý, myslím, že to všetko odôvodňuje, prečo tuto postupujeme. Chcem sa poďakovať aj Európskej komisii za to, že daňové, krátenie daní a podvody považujete za závažný zločin. Preto je dôležité, aby sme mali tento register vlastníkov. Tu ide o článok 13. My sme súhlasili s tým, že budeme mať 28 registrov. Sú také krajiny, ktoré nebudú mať takýto register, alebo nemajú momentálne, a teraz ale budú mať povinnosť ho zaviesť. No a do budúcnosti týchto 28 registrov bude vzájomne prepojených, čo teda umožní vykonávať hľadanie, pokiaľ ide o offshore podniky aj pre jednotlivé členské štáty. Kto bude mať náhľad do tohto registru? Samozrejme, jednotlivé orgány budú mať plný prístup potom napríklad banky, kasíny a tak ďalej. No a potom samozrejme aj každý, kto má legitímny záujem. Každý, kto môže preukázať, že má nejaký záujem a získať náhľad. A to preto, lebo ide o terorizmus, praní špinavých peňazí a témy ako napríklad daňové krátenie, podvody, financovanie zločinnej činnosti. Takže žurnalisti, mimovládne organizácie, každý občan bude môcť získať náhľad do registra a zabezpečiť to, aby spoločne sme vlastne vyčistili túto tento problém, vyčistili túto situáciu, aby e, offshore podniky nemohli e, finan, e, presúvať e, prostriedky, ktoré by sme mali zaplatené v forme daní a aby sme tieto prostriedky mohli využiť pre financovanie napríklad aj vzdelávania. Ak teda členské štáty chcú ísť ešte ďalej, ak chcú tam mať nejaké ďalšie prvky, musíme túto možnosť. No a potom samozrejme dôležité dopracovať aj e, veci, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Tu sa chcem poďakovať e, za spoluprácu, totiž to ide o to, samozrejme, že musíme citlivo sa, zabrať ochranou osobných údajov. A pokiaľ je dotknutú osobu, ak teda niekto má pocit, že nejak sa nesprávne zavchádza s údajom, bude mať možnosť na opravné opatrenia, E, to znamená, že toto je zamerané na ochranu jednotlivcov, ale zároveň to opatrenie, ktoré slúži na boj proti či, e, e, trestnej činnosti, potom to článok 40, ktorý je dôležitý. No a ja by som chcela povedať, že skúsme tu byť príkladom pre iné štáty sveta. Nebolo by to výborné, keby napríklad keby sa ostatní k nám pripojili, keby ostatní sa k nám pripojili, pokiaľ je boj proti daňovým únikom a chodom daňovej povinnosti. To by bolo výborné. Ďakujem pekne. Madame Sargentini. Ďakujeme pani Sargentini. A teraz by hovorí pán Kakop na 4 minúty. Pán predseda, pán komisár, boj proti praniu špinavých peňazí. Pokiaľ ktorá e, teda odrežeme tieto kanály, tak v podstate sa to nebude dostávať k teroristom a podporíme aj naše hospodárstva. A tie škody prania špinavých peniazí nesmieme podceňovať. Máme kriminálne aktivity a tu je transparentnosť mocným nástrojom, mocnou zbraňou. A preto ja a ostatní tieňoví spravodajci máme skutočne skvelú príležitosť, zároveň privilegium písať o tejto téme. Máme tu FTA, FATF a medzinárodné štandardy, ktoré musia byť dodržiavané. Je treba bojovať proti praniu špinavých peňazí po spolupráci s ostatnými regiónmi sveta. A e, tá možnosť znovu získavať e, od aktíva a bojovať a cezhraničným spôsobom, toto je dôležité treba zistiť, ako fungujú kriminálne skupiny a myslím si, že tento balíček nám pomôže zmenšiť priestor, ktorý títo páchatelia majú a budeme mať lepšie schopnosti stopovať cezhranične toky peňazí. Celé roky spotrebitelia a podniky mali problémy pri implementácii predchádzajúcej legislatívy v tejto oblasti a našim cieľom bolo tentokrát vytvoriť e, primeraný spôsob, ako bojovať účinne proti praní špinavých peňazí. A čo sa týka druhej smernice o praní špinavých peňazí, tak tá čiastočne bola v Spojenom kráľovstve implementovaná tak, že to zne, úplne znemožnilo činnosť malým investorom a taktiež nemohli mať potom vyrovnaný vzťah so svojimi finančnými inštitúciami. Takže tam bola neprimerná záťaž, ktorú, ktorá sa nesmie opakovať. Nesmie prísť zase s týmto novým režimom. Musíme Eh, vyrovnať v podstate ochranu údajov a súkromia, ale zároveň tie nové pravidla musíme postupovať primerane v rámci našich krokov v parlamente a je to teda predovšetkým relevantné pri práci na eh, týchto predpisoch. V minulosti často sa to rozhodovanie vzdialovalo stále od spotrebiteľov a všetko sa to v podstate predpisovalo, ako hodnotiť zákazníkov. Ale podniky a finančné služby e, musia vedieť, ako situácia vyzerá. Musíme vytvoriť e, dohľadový systém, ktorý bude účinný, ale taktiež členy musia nielen E, prijať e, príslušné pravidlá, ale musia ich aj dodržiavať a spolupracovať aj s tretimi krajinami. A pokiaľ obchodní partneri a podniky po celom svete budú naďalej investovať v Európe a náš jednotný trh bude rásť, budeme mať k dispozícii príslušné nástroje a taktiež musíme mať možnosť stíhať e, zločiny v oblasti financií. A pre mňa účinne implementovať tento balíček, bolo to najdôležitejšie pri mojej práci. Môžete mať tie najlepšie zákony na svete, ale pokiaľ ich dobre neimplementujete, tak tým nič nezískate. A ja verím tomu, že vďaka tomuto balíčku toho získame veľa. Na záver by som chcel poďakovať všetkým, s ktorými som spolupracoval, pánu Simonsovi, e, teňovej spravodajcovi, ostatným spoluspravodajcom a dúfam, že zajtrajšie hlasovanie bude začiatkom novej éry boja proti praniu špinavých peňazí, budeme využívať zdravý rozum, ale taktiež získame na svoju stranu verejnosť. Thank you, Mr. Ďakujeme, pán Krkop. Ďalej bude hovoriť Peter Simon. Ďakujem pekne. Takže podľa odhadovaní sa e, každodenne, e, každoročne vyperie viac než 1600 miliard dolárov. A v Európe je to 1 e, miliarda eur. V podstate to je viac než finančný rámec na 7 rokov. Takže musíme bojovať proti praniu špinavých peňazí, taktiež proti daňovým previnilcom. Preto bolo absolútne urgentné a dôležité prísť s treťou, e, alebo prepracovať tretiu smernicu proti praní škodách z roku 2005. Sociálni demokrati e, naďalej stále pod, konštruktívne podporoval návrhy komisie a e, boli sme za to, aby načas aby sa vypracovala príslušná legislatíva. Tieto texty sa zakladajú na prístupe založenom na riziku. Máme tu oblasti, v ktorých je veľké riziko prania špinavých peňazí a takýto prístup sa odzrkadľuje aj v rozsahu pôsobnosti smernice. V budúcnosti budú aj e, kasína a tí, čo ponúkajú hazardné hry, taktiež budú zahrnutí do rozsahu pôsobnosti a my si myslíme, že základným kľúčovým bodom je transparentnosť. Je treba e, zistiť, kto vlastne má prospech z tých e, zložitých podnikových e, štruktúr a schránkových firiem. Preto je obrovským úspechom v boji proti praniu špinavých peňazí, že Európsky parlament na tlak sociálnych demokratov e, mohol presadiť ten centrálny register, ktorý bude obsahovať detailné informácie ohľadom hospodárskych subjektov e, a rôznych nadácií a holdingov, pretože transparentnosť je najlepšou zbraňou boji proti takýmto e, kriminálnikom. Samozre- a nebolo to ale samozrejmosťou, pretože ten pôvod, e, pôvodný návrh komisie bol trochu iné. Aj členské štáty na rade boli dlho proti, avšak Európsky parlament nakoniec presadil tento register máme, e, tento register bude prístupný právnikom, bankovým inštitúciám a tak ďalej, ale taktiež tým ostatným, ktorí budú mať záujem, napríklad novinárom. To je v poriadku. Avšak my sociálni demokrati sme si želali, aby sa neodkladalo celoeurópske prepojenie tohto registra, aby každých 5 rokov e, sa to potom e, ešte celé prepracovalo a aktualizovalo. Pretože transparentnosť nekončí na hraniciach. Takže my, sociálni demokrati, by sme radi videli, keby tie štandardy e, registra hospodárskych subjektov sa aplikovali aj v tretich krajinách. Myslím si, že takouto ofenzíkou by sme mohli odhaliť rôzne nekalé praktiky a lepšie bojovať proti daňovým rajom a daňovým únikom výbavne sa daňovej povinnosti. Na naliehanie Európskeho parlamentu ten Finálny text predpokladá vytvorenie e, zoznamu e, tretich krajín, ktorých, na ktoré naďalej vykazujú nedostatky. A my ako parlament cez odpor rady sme e, v podstate môžeme spolupracovať na tomto zozname, ktorý bude aktualizovaný každé tri mesiace. My by sme si boli želali, aby sme v niektorých bodoch zašli trochu ďalej. Avšak je treba na záver povedať, že zriadením tohto centrálneho registra sme presadili naš, našu hlavnú prioritu. A toto ruka v ruke s ďalšími výdobytkami je v podstate úspechom tejto smernice. Avšak tam niektoré aspekty ešte stávajú otvorené a na tých budeme pracovať v prebehu budúcich 5 rokov. Eh, Ďakujem. A teraz pani komisárka Jourová. Thank you very much. Ďakujem, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Prijatie štvrtej smernice o praní špinavých peňazí toto, a toto sú v podstate texty, ktoré sú strategického významu pre Európsku úniu a je to významný krok voči zefektívneniu nášho boja proti praniu špinavých peňazí a taktiež proti eh, teroristickým aktivitám. Ja by som rada vyjadrila svoju vďaku Európskom parlamentu predovšetkým spravodajcom pani Sargentini a pánu Karinšovi, a taktiež tenovým spravodajcom za ich významnú podporu tomuto spisu a taktiež za tú ťažko odvedenú prácu. Taktiež tie za sebou nasledujúce predsedníctva do toho vložili veľké úsilie, predovšetkým talianské predsedníctvo, za dobu trvania ktorého boli ukončené rokovania, to bolo v decembri minulého roku. Ja som presvedčená, že dnes tu mám výsledok, ktorý môžeme byť spokojný. Zajtrajšie hlasovanie je ďalším krokom na ceste k prísnejším pravidlám v rámci boja proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí. A toto v podstate je reakciou na nedávne teroristické útoky v Európe a, novo, a taktiež v súlade s novou protiteroristickou agendou. Je teda potrebné tieto kroky prijať čo najskôr. Máme tu nástroje, ktoré nám umožnia vystopovať miliardy eur, ktoré pochádzajú z finančných tokov následkom e, trestnej činnosti a ktoré sú využívané na podporu teroristickej činnosti. Tým, že e, taktiež zlepšíme e, ten register vlastníkov, toto taktiež je pozitívny krok a ja vyzývam členské štáty, aby zaviedli takýto register vlastníkov požitkov. Práca musí teraz pokračovať a musíme zaručiť, že tento rámec, ktorý má viesť k lepšej účinnosti a zlepšiť transparentnosť, je rýchlo zavedený do praxe. Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi, tak aby sme urýchlili proces implementácie novej, nových požiadavkov v rámci boja proti praniu špinavých peňazí. Rada by som taktiež pozbudila parlament, aby udelil pri hlasovaní svoj konečný súhlas a tým pádom by sme získali silnejší rámec pre boj proti praniu špinavých peňazí a proti teroristickým aktivitám. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka. A teraz budú hovoriť rečníci za politické skupiny. Začína kolega Radev za minútu a pol. Благодаря, господин председател. Дами и господа, под... Ďakujem, dámy a páni. Podľa OSN 2,7 globálneho HDP nás e, stojí každoročne pranie špinových peňazí, ale organizovaný zločin a terorizmus, ktoré sú financované e, praním špinových peňazí, e, prinašajú ďalšie straty na životoch i finančné. Preto balíček, e, o ktorom hovoríme, je taký dôležitý. Prinesie väčšiu transparentnosť to čoraz zložitejších finančných systémov, ktoré inak by boli čoraz viac vystavenejšie podvodom. Dohody dosiahnuté, pokiaľ ide o centrálny register e, príjemcov, vrátanie daňových e, prečinov, prísnejšie kontroly, pokiaľ ide o finančné transfery a ďalej povinnosti pre poskytovateľov planeb, e, povinnosť spolupracovať s orgánmi, to sú dôležité nové elementy legislatívy EÚ. Toto vytvorí väčšiu jasnosť vo vzťahu e, k vlastníctvu spoločnosti a väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o obchodné vzťahy, ktoré budú môcť mať prínos z lepšieho fungovania jednotného trhu. Súčasne boj proti organizovanému zločinu a terorizmu je e, dôležitým faktom vzhľadom na to, e, aké máme v Európe teroristické hrozby. Je to opakovaná priorita na európskej bezpečnostnej agende. Štvrtý e, balík sa stará o e, adekvátne nástroje. Ďakujeme a ďalej má slovo pani Gomez. Zapnite si prosím mikrofón. Is it working? Yes. Como relatora sombra na negociação da quarta diretiva antibacana. Ako tieňová spravodajkyňa e, k štvrtej smernici o praní špinavých peňazí si e, myslím, e, že e, lepší systém boja proti tomuto neduhu sa vďaka tomuto balíčku môže vytvoriť, aby sme postupovali silnejšie proti zločinom. Lepšie informácie o skutočnom mieste sídel spoločnosti a tak ďalej. Musím však povedať, že je trošku sklamaním, že napriek toľkým finančným škandálom EÚ e, pokrivkáva za požiadavkami transparentnosti v iných krajinách. Pretože niektoré parlamentné návrhy verejný prístup k týmto informáciám okresali. Novinári mimovládky, občania, všetci tí nemajú slobodný prístup. 28 rozdielných systémov prístupu a to je pre túto smernicu e, smutné. Určité veci e, zostávajú mimo dosahu tejto smernice a prepojenie medzi týmito právnymi predpismi a bojom proti e, daňovým únikom je veľmi zjavné. Komisia E, teda tento, tento nástroj môže byť dobrou zbraňou v boji proti, proti e, pod, podvodom. Dôležité je proti týmto trestným činom postupovať e, práve kvôli kríze. I bez zmeny daňového zákonodárstva prispieje náš balíček k tomu, že organizovaný zločin a neprehľadné štruktúry podnikov E, nebudú e, mať už takú ľahkú manevrovaciu e, situáciu. Treba túto smernicu rýchlo implementovať, aby sa dalo dobre spolupracovať. Potrebujeme nevyhnutne i register a treba e, navrhnúť, by sme to mali i tretím krajinám diplomatickou cestou, aby sme bojovali proti daňovým rajom. Ďakujeme pani kolegyni Gomez. E, Eh, odpoviete prosím pani kolegyňa Gomec na otázku kolegu Sániho. Eh, eh, Vážený pán predsedajúci, vážená kolegyňa, vo vašom príspevku ste upútali, upriamili našu pozornosť na mnohé skutočnosti, neposlednej miere e, na boj proti daňovým rajom. A teraz už k mojej otázke. Aká je príčina, e, dôvod e, na to, že nie, nie je definícia daňových rajov? Ja sa domnievam, že je tu odpor a nedostatok vôle zo strany členských krajín i komisie vlastne riešiť a, a e, postupovať smerom k harmonizácii. Potrebujeme tu naozaj zdravú hospodárskú súťaž. To je, to je ten, tá skutočnosť, ktorú chceme daňovou, daňovým výborom dosiahnuť a som presvedčená, že ak v parlamente si odvedieme dobre svoju prácu, podarí sa nám rokovať správne i s e, komisiou a vládami krajín. Ďakujeme pani Gomez a teraz na minútu pani kolegyňa von Storch. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, hovoríme tu o zlepšených opatreniach na boj proti praniu špinavých peňazí. Znie to všetko zmysluplne, e, ale keď hovoríme o týchto pojmoch, vynára sa tu i nová téma a to je e, odstránenie hotovostných transakcií všeobecne. Nemali by sme robiť všetky, všetky e, prevody bezhotovostné, Eh, aby všetko bolo transpa- transparentné. Nemecký eh, odborník na hospodárstvo eh, Wilhelm Beuter z Centrálnej banky žiada to práve ale z iných dôvodov. Mali by dokázať krajiny prečítať celý náš život z, celý, z našich, daňových, z našich bankových výpisov, Eh, anonimita och, och, je ochranou pre teroristov, ale je to aj základným právom slobody pre nás občanov. Môže použite eh, eh, viesť to viesť k tomu, že túto slobodu stratia všetci. Nie, ja hovorím nie, zachovajme hotovosť. Ďakujeme a teraz na 1,5 minúty pán kolega Torvalds. Ďakujem pekne, pán predsedajúci je tu problém, ktorý súvisí so zdrojmi pre kriminálne živly a je to škoda pre naše ekonomiky. Je to návrh, na ktorom pracujeme už pomerne dlho. Ja sa chcem poďakovať našim spravodajcom, ktorí boli veľmi ochotní spolupracovať. Chcem sa poďakovať samozrejme aj tieňovým spravodajcom, ktorí tiež pracujú na týchto témach. Ide o to, že najprv sme sa opierali o analýzu rizík, Ide o to, ako posúdiť tieto rizika, To je základom pre dobré riešenie. Ďalšia dôležitá otázka sa týka toho, kto je vlastne tým skutočným vlastníkom. Aj počas trialógu sa ukázala, že to dôležitá otázka. Dôležité je vytvoriť dobrý register, ktorý by zohľadnil takéto zložité štruktúry. Je to zásadné pre bankovníctvo, ako aj pre spomínané kasína. Musíme vytvoriť pre všetkým takú legislatívu, na ktorej sa všetci zhodneme a tak odborníci na pranie špinavých peniazí, ako napríklad aj zástupcovia sociálnych podnikov vo Fínsku. Je to zložitá úloha, chcem sa preto ešte raz poďakovať všetkým za spoluprácu, za to, že sa nám podarilo vypracovať dobrý návrh, ktorý môžeme obhávať doma, na ktorý môžeme byť hrdí a ktorý vyrieši tie problémy, ktoré máme pred sebou. Ďakujem. Ďakujeme, pán kolega Torvalds. A teraz pani Kali 1,5 minúty. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať za dobrú spoluprácu a myslím si, že sme pokročili eh, výrazne za to vďaka. Je to veľmi dôležitá téma, o ktorej tu hovoríme. To vidíme eh, i globálny vývoj, vidíme e, situáciu v afrických krajinách, kde asi 50 miliard e, e, dolárov ročne sa práve takto stratí. To je takmer toľko, koľko dostanú na rozvojovej pomoci. Boj proti ilegálnemu úniku kapitálu je to veľmi dôležité. Je dôležité, aby e, verejnosť takéto e, tieto schránkové firmy e, odhaľovali, aby sme videli, že sa tu skrývajú určité zisky a tu sme žiadali i to, aby e, e, bol verejný register, aby verejnosť mala možnosť e, sledovať tieto jednotlivé prepojenia. Dôležité je, aby nie len organizácie a inštitúcie mali prístup Ďakujeme v tejto súvislosti i za to, že škandály ako LuxLeaks sa podarilo odhaliť. Bohužiaľ, tento raz sa nepodarilo dosiahnuť úplne otvorený register jednotlivé vlády v rade i časti komisie to jednoducho nechceli. Preto chcem vyzvať tieto vlády i moju vlastnú vládu v Dánsku, aby sa zaviedol naozaj otvorený register, aby sme zverejnili tieto skutočnosti. Teraz kolegyňa Žoli. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, chcem e, naozaj rozhodnú prácu spravodajcov pochváliť e, menovite pani Sargentini, napriek e, mnohému tlaku vytvorenie registra E, pokiaľ ide o skutočných príjemcov týchto prostriedkov, e, e, je dôležitým víťazstvom. Určité členské krajiny urobili všetko preto, aby maximálne tento postup zastavili. Spojené kráľovstvo takisto získalo nepublikovanie registrov k trastom. Takisto je potrebné byť v Takýmto spôsobom niektoré členské krajiny budú definovať prístup E, mimovládiek a žurnalistov k iným registrom. A z tohoto dôvodu zajtrajšie hlasovanie je len prvou etapou na našom dlhom e, pochode smerom e, k boju proti neprehľadnosti operácií nadnárodných sietí alebo zločineckých nadnárodných sietí. Zajtra ukážeme, že status quo nie je, status quo nie je <clears throat> prípustný. Ďakujeme kolegyni Žoli na Dve minúty kolegyňa Ferrara. Ďakujem. Vážení, vážené kolegyni, kolegovia, v Európe sú tisícky zločineckých organizovaných skupín, ktoré veľmi často využívajú firmy v jednotlivých krajinách na to, aby príjmy zo svojich aktivít jednoducho zakryli. pranie špinavých peňazí a rizika, ktoré sú s tým spojené kvôli financovaniu. To všetko je dôležité žiadať, ale tiež spolupráca s tretími krajinami. To sú dôležité aspekty, ktoré chceme použiť a dosiahnuť. Boj proti praniu špinavých peňazí znamená eh, boj proti eh, financovaniu terorizmu i ďalších, eh, ďalšie siete, ktoré škodia spoločnosti. Transparentnosť je tu veľmi dôležitá odhľadnúť od toho, že spätná dosledovateľnosť v EÚ sa zlepší, treba všetko robiť preto, aby aktivita firiem a právnických osôb sa zverejnila, aby bolo jasné, kto je príjemcom, kto je vlastníkom a kto rozhoduje. Dôležité je, aby verejné registre boli vytvorené, teda registre, kde takéto informácie budú uložené a aktualizované aby ich mali k dispozícii e, čo najviac e, e, predstaviteľov spoločnosti. Treba uzavrieť jednoducho medzery v tomto postupe. Napríklad pri trustoch prístup informáciám je taký, že boj proti praniu špinavých peňazí sa neulahčuje. Dokonca e, môže dojsť i k podpore týchto postupov. Potrebujeme samozrejme chrániť údaje, ale napriek tomu treba znížiť prístup, e, teda treba sa zabrániť tomu, aby sa obmedzoval prístup k informáciám. Veď chceme predsa všetci transparentnosť. Ďakujeme na minútu. Teraz pán kolega Borgezio. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Myslím si, že pokiaľ je túto správu, niečo tu chýba, alebo by som povedal, že isté témy sú tu iba slabo rozpracované z hľadiska tej zložitej situácie, v ktorej sa nachádzame. Totiž to ide o to, že prostredníctvom rozličné finančné kanály, neprehľadné, sa financuje aj islamská hrozba. Musíme si uvedomiť, že v Európe existuje obrovská sieť islamských a iných aktivít a sú tam určité finančné toky, investície, ich pôvode neznámy. Máme tu skutočne iba slabé nástroje, prosím som, ktorých sme mohli riešiť tento problém. Takže myslím si, že je dôležité, aby sa na tom pracovalo. Teraz sa pracovalo iba pomaly, sú tu určité toky, finančné toky, ťažko prehľadné a pravdepodobne je to prepojenie len s trestnou činnosťou, ale aj teroristickými združeniami. Takže ide o to, čo chceme dosiahnuť. Je dôležité, aby sme pracovali na tom, aby sme pomenovali tých, ktorí chránia tieto kanály. Rečník prerušený. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Pre naše ekonomiky na to by fungovali potreba dve T, to je dôvera a transparentnosť. Eh, pokiaľ ide o prepravný objem finančných prostriedkov je to okolo 600 miliard eur. To je dvojnásob to, čo sa použije pri Junckerov plán. To sú prostriedky, ktoré by sa mohli investovať do inovácií, do výskumu a vzdelávania. Prostredníctvom týchto dvoch návrhov by sme chceli zvrátiť tento negatívny trend, prostredníctvom toho, že sme podporili vystupovateľnosť eh, prevodov finančných prostriedkov. Práve preto chceme posilniť integritu, riadne fungovanie, eh, reputáciu a stabilitu finančného systému. Nové opatrenia, ktoré sa týkajú due diligence, sú skutočne e, pozitívne. Je dôležité zabezpečiť lepšie informácie pre aj e, zákazníkov, lepšie pochopenie, a, a, akú činnosť vykonávajú, pokiaľ je vytvorenie centrálneho registra. A e, myslím si, že to podporí aj hodnosť nášho finančného systému, pokiaľ je o ochranu údajov, to sú všetko veci, ktoré musia byť dodržiavané. Bez týchto pravidelne môže fungovať na európskej úrovni. To znamená, že nie je možné, aby jednotlivé členské štáty bojovali proti praniu finančných peniazí a financovaniu terorizmu. Nie je možné ani individuálne predchádzať voči e, finančným podvodom. Potrebujeme tam mať dôveru, dôveru naše finančné systémy, dôveru, e, že prostriedky využívajú na pozitívne účely, trans, e, dôveru, aby Európa sa mohla rozvíjať pozitívnym spôsobom, ktorá oceňuje iniciatívu a trestá nezákonné postupy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Paunová teraz na dve minúty dostane slovo kolegyňa Ferreira. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. A ja by som sa chcela poďakovať našim spravodajcom, ako aj tieňovým spravodajcom za vyvinuté úsilie, ako aj za tú kvalitnú prácu, ktorú odviedli. Počas talianského predsedníctva sa skutočne podarilo dosiahnuť niečo, čo sa teraz snažíme ukončiť. Tu ide o boj proti finančným podvodom a proti, boj proti praniu špinavých peňazí a predchádzanie financovania terorizmu. To sú naše ciele. Pokiaľ ide o skutočných vlastníkov a tí, ktorí dostávajú tie finančné prostriedky a príslušný register, to je tiež zásadný krok. Pokiaľ ide o socialistov a demokratov, sme veľmi radi, že pokiaľ ide o európsky register, tak ten bude verejného charakteru, aj keď prístup k týmto informáciám nebude skutočne tak povedz uvoľnený v plnej miere na európskej úrovni pokiaľ ide o právne predpisy, ktoré sa týkajú prístupu k registrom, ak sa to obmedzí iba na tých, ktorí majú oprávnený alebo ekonomický záujem, myslím si, že to povedie k tomu, že tí, ktorí sú menej tak povedať, nároční v oblasti transparentnosti, pokiaľ je o členské štáty, tak budú sa snažiť obmedzovať prístup k týmto informáciám. Bude to znamenať dodatočnú možnosť, aby členské štáty zamedzili prístup k týmto informáciám vo výnimočných prípadoch, a to predovšetkým vtedy, ak užívateľia týchto finančných prostriedkov sa stanú obeťou zastrašovania, v takom prípade bude samozrejme zložité bez e, prístup k týmto informáciám vykonať nejaké kroky. V každom prípade to, o čom budeme hlasovať, je dôležitý krok smerom úplnej transparentnosti. Je to ale ešte iba prvý krok. No a potom sú tu ešte niektoré ďalšie veci, kde sa nepodarilo dosiahnuť pokrok, preto sme sa uchýlili kompromisom. Celkovo tento text vnímam pozitívne, je to dôležitý krok a pevne veríme, že členské štáty to budú implementovať. Ďakujem pekne, teraz na minútu má slovo pani Fotiga panie przewodniczący. W 2000... Ďakujem pekne za slovo. V roku 2004 po útokoch v Madride členské štáty EÚ sa zaviazali a odhodlali bojovať proti terorizmu a to sa týka aj teroristických zoskupení a sietí. Na nešťastie, pokiaľ ide o úroveň teroristických hrozieb, tá sa vôbec neznížila. Pokiaľ ide o naše nástroje, ktoré máme dispozície, ukázalo sa, že nie sú dostatočné. Preto, pokiaľ ide o zajtrajšie hlasovanie, budeme sa zapodievať týmto balíkom, ktorý slúži na boj proti terorizmu. Tak z môjho hľadiska je to značný alebo významný krok vpred pre Európsku úniu, preto chcem poďakovať každému, kto prispel tejto práci. Ďakujem. Fotiga. Ďakujem pekne, pani Fotiga. Teraz na 1,5 minúty dostane slovo pán Ježek. You, Ďakujem pekne za slovo. Za slovo, pán predsedajúci, ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí v Európskom parlamente pracovali a viedli rokovanie na tú tému. Pre mňa táto smernica zdôrazňuje, ako je dôležitosť Európskeho parlamentu v rámci legislatívneho parlamentu, pokiaľ ide o myšlienka verejného registra vlastníkov. To je to, čo je kľúčové v rámci tohoto nariadenia. Tak to prišlo od strany Európskeho parlamentu, sme to obhajovali aj v rámci trialógu. Pokiaľ ide o dohodu, ktorú sme dosiahli minulý rok v decembri, pokiaľ ide o um, legitímny záujem v mysle transparentnosti. Myslím si, že je to ďalší dôležitý krok v rámci boja proti praní špinavých peňazí. Samozrejme je to ešte určitý priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o prístupnosť týchto verejných registrov, avšak sú tu určité možnosti pre členské štáty, ktoré sú ochotné ísť ešte ďalej pre všetkým pokiaľ je definíciu legitímneho záujmu po hlasovaní v Európskom parlamente budú naťahu členské štáty, aby prevzali zodpovednosť, aby rýchlo zabezpečili transpozíciu smernice, ako aj pravidel pre prevody finančných prostriedkov. Takže je to aj zabezpečená istá miera pružnosti, aby tu bol obmedzený verejný prístup, pokiaľ je tieto verejné registre vlastníkov a informácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Ježek. Teraz zostane napomenutý pán Chryzogonos. Ďakujem pekne za slovo. Pranie špinavých peňazí poškodzuje ekonomiky EÚ skutočne zásadným spôsobom. Viac ako 166 miliard eur podľa, podľa odhadov Europolu sa strácajú pre štáty každoročne, to znamená menej prostriedkov pre rozvoj, sociálne dávky a zhoršenie sociálnej nerovnosti, ako aj zhoršenie nespravodlivosti. Prečo pranie špinavých peňazí funguje doteraz a európske právo proti nemu efektívne nebojovalo? Odpoveď je jasná. Nebola tu dostatočná politická vôľa na kroky v tejto oblasti. Preto tieto dva legislatívne návrhy, o ktorých tu dnes diskutujeme, zohrávajú dôležitú úlohu. Je tu návrhy Európskej komisie, ktoré sa podarili, podarilo ešte vylepšiť. Bude to zlepšenie porovnaní s aktuálnou situáciou. A samozrejme, pokiaľ ide o register vlastníkov oprávnených, to je dôležité z hľadiska kontroly. Celkovo je to prvý krok smerom transparentnému systému. Okrem toho potrebujeme ešte samozrejme ďalšie kroky, aby sme zabezpečili transparentnejší obchod. A toto je dôležité z hľadiska reformy, na ktorej pracujeme. Určite potrebujeme mať dereguláciu trhov práce, prospech kapitálu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Chryzogonos. A teraz pán Korao na jednu minútu. Grazie, grazie presidente. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o tento štvrtý balík ktorý sa týka boja proti praní špinavých peňazí, znamená značný pokrok v porovnaní s minulosťou, aj keď podľa môjho názoru sme ešte ďaleko od toho, aby sme mali skutočne efektívny nástroj pre boj proti praniu špinavých peňazí. Musíme si uvedomiť, že pranie špinavých peňazí je veľmi rozšírené. Predajčník práve hovoril, že je to skutočne na paliaga, povedal by som, a zároveň je to ale aj niečo pohodlné pre tých, ktorí sa dostávajú neustále k tokom finančných prostriedkov, o ktorých nevieme nič iné, iba to, že sú asi nelegálneho pôvodu. Prostredníctvom tejto smernice sa ukázalo, aké bolo zložité rokovania s radou. Um, je tu riziko určitého zoslabenia, to znamená, že môže tu nastať situácia, že bude tu pekný rámec a výklad jednotlivých členských štátov bude rozdielny. Nemôž, nevieme zabezpečiť to, aby členské štáty postupovali správnym spôsobom. To znamená, že podľa môjho názoru sme premeškali šancu zabezpečiť pokrok. Minute, Ďakujem pekne, pán Koreo, teraz kolega Briola. Monsieur le Président, tout... Ďakujem. Posilnenie legislatívy boja proti ich peňazí a pokiaľ ide o terorizmus, no to všetko ide v dobrom smere. Napriek tomu nesmie byť následkom toho obetovania suverenity štátov, pretože sú to členské krajiny, ktoré majú najlepšiu pozíciu efektívne bojovať proti týmto mafiánskym sieťam. Táto legislatíva by mala byť sprevádzená posilnením kontrol e, vstupu kapitálov na vnútorné trhy únie. Nebuďme naivní. Siete prania špitných peňazí a financovania a e, terorizmu vychádzajú z absencie e, hraníc medzi členskými krajinami. Voľný pohyb medzi kapitálom a osôb, takisto sloboda usadenia sa v 27 krajinách. To všetko vytvorilo Eh, juri, eh, právnicky veľmi vhodný terén pre eh, zneužívanie. Takže posilnenie policajnej a súdnej spolupráce medzi členskými krajinami, tiež v spojení so Schengenom a voľného pohybu, to všetko je dôležité. Ďakujem. A teraz kolega Mann na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Každý rok celosvetovo sa celoročne vyperie na, rok, e, na svete 615 až milión a pol e, miliard e, dolárov. K tomu patria teda aj rôzne manipulácie. Toto skutočne ohrozuje solidnosť a stabilitu úverových inštitúcií a taktiež celkový finančný systém. Takže jednať na e, vnútroštátnej úrovne nestačí. Musíme mať celoeurópske predpisy, ktoré musia dostať aj novým technológiám a okolnostiach. A skutočne potrebujeme ten ústredný register, aby príslušné orgány mali e, teda prístup k týmto údajom a Európska komisia by mala vykonať nadnárodné hodnotenie rizika a taktiež potrebujeme uh, možnosť eh, vystopovať toky peňazí. Transparentnosť áno, ale tie právne predpisy musia byť v súlade s legislatívou eh, oblasti, eh, v oblasti ochrany osobných údajov a taktiež so základnými hodnotami. Medzinárodná spolupráca a koordinácia tie sú dôležité. Musíme postupovať primerane a cieľene a bojovať proti eh, praniu špinavých peňazí a ďakujem eh, spravodajcom. Ďakujem kolega Mann a teraz na minútu a pol kolega Gualtieri. Ďakujem. Čo sa týka schválenia smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, tak eh, toto vítame a je to veľký úspech. Taktiež je to vďaka spravodajcom, ale aj vďaka talianskému predsedníctvu, ktoré s tým začalo. Potrebujeme viac než tie súčasné štandardy. A myslím si, že sa nám to podarilo. My sme sa nekompromitovali, ale sme dosiahli veľký úspech. Máme tu tieto verejné registre centrálne, máme tu e, teda register vlastníkov požitkov, vlátanie trastov a ďalej tu máme e, článok 40, kde sa hovorí, že sa to netýka len prania špinavých peňazí a boja proti terorizmu, ale aj trestných činov, ako napríklad e, podvod alebo korupcia. Takže tomuto parlamentu sa podaril veľký krok kupredu v porovnaní s pôvodným návrhom. Toto je dôležitá iniciatíva, ktorá zapadá do našej agendy boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom. Takže súhlasím so spravodajcom, že je to model, ktorý by mali nasledovať aj iní mimo Európu. Mali by sme to od nich žiadať. A Európsky parlament sa neobmedzí len na vytváranie legislatívy, ale ukazuje, že aj teda vykonáva dozor. Ďakujem. Teraz pán Ožok. Pán predseda, vážení kolegovia, dobe sa tieto dve otázky pre peniaze a financovanie terorizmu stali dôležitou, e, dôležitými témami. Ja som rád, že prichádza takáto legislatíva, ktorá berie do úvahy rôzne aspekty a rôzne inštitúcie, ktoré tuto budú aktívne. Musíme posilniť tie oblasti, ktoré teda boli identifikované Napríklad e, trestné právo. Okolnosti sa samozrejme stále menia, ale musíme byť pozorní. Musíme postupovať racionálne a primerane taktiež. Sa musíme pozrieť bližšie na poskytovateľov služieb, ako sú finančné transfery. Máme tu usmernenia, ktoré plynú z medzinárodných finančných systémov a určité aktivity na národnej úrovni a toto všetko malo byť v súlade. Ďakujem kolega Ošod, Ožok. Teraz bude hovoriť na minútu a pol kolega Vali. Ďakujem za slovo. Ja by som rád pogratuloval parlamentu za to, že ste na tom takto tvrdo pracovali. Dosahli ste úspech, ktorý je jasný na mnohých frontoch. Avšak sú to sú tu určité členské štáty, ktoré spôsobili, že ten úspech nie je taký, ako mohol byť. Obmedzenia prístupu do registra. To je niečo, na čo by sme mohli ešte popracovať. Záleží to na členských štátoch, ako sa k tomu postavia. Tie centrálne registre nebudú úplne 100% verejná, nebudú prístupné široké verejnosti. A taktiež je tu aspekt e, legitímneho záujmu, ale to tam nie je úplne jasne a jednoznačne definované, čo to presne znamená taktiež tá identifikácia vlastníkov požitkov, to je komplexná záležitosť. A obmedzuje sa to na v podstate vlastníkov 25 a viac um, toho kapitálu. Takže potrebujem jasné pravidlá, pretože než bude problém s implementáciou týchto ustanovení. A prídu nové um, medzery v zákone, a taktiež možno príde nedostatok dôvery, pretože toto často zneužívajú kriminálne organizácie. Pán Peterlej, ďakujem, pán predseda. Ako súčasť menovej únie a fiskálnej politiky vidíme boj proti nelegálnym finančným cezhraničným tokom. Takže vítame zhodu komisie parlamentu a rady. Nebolo tam príliš veľa komplikácií. Diskutujeme o spoločnej bezpečnostnej politike a taktiež je treba hájiť integritu únia jej občanov. A vieme, že nelegálne finančné toky často končia v daňových rajoch. Preto musíme tlačiť na také krajiny, ktoré umožňujú existenciu takýchto rajov. Mali by s nami spolupracovať, mali by sa zvýšiť miera transparentnosti a je dôležité taktiež, aby kandidátske krajiny rešpektovali rovnaké štandardy a bojovali proti týmto nelegálnym finančným tokom. A tá pol minúta, čo som nevyužil, tak tu venujem ďalšiemu rečníkovi.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 Tieto tri, boli tri legislatívne balíčky, ktoré sme, ktoré sme prijali na boj proti praní špinavých peňazí. Bohužiaľ, výsledky neodpovedajú očakávaniam, pretože zločinci sú flexibilní a vždy sú krok pred nami. Je treba niečo zmeniť, potrebujeme novú politiku, potrebujeme záväzné predpisy, potrebujeme spoločný prístup na boj proti organizovaným zločinu a praniu špinavých peňazí. Európa by mala taktiež viesť boj proti daňovým rajom a nie sa tváriť, že neexistujú Európska komisia monitoruje Bulharsko, Bulharsko a Rumunsko ohľadom toho, ako bojujú proti korupcii. Avšak tento máme tu teraz správy eh, komisárky Malström ohľadom tejto témy a tá ukazuje, že korupcia v podstate existuje vo všetkých krajinách. Potrebujeme spoločnú európsku legislatívu, je treba aproximovať zákony v jednotlivých štátoch. Ďakujeme, kolegyňa Jotová. A teraz kolega Van Dálen. Pán predseda, pranie špinavých peňazí stojí svetové hospodárstvo ročne mnoho miliárd eur obrovské množstva peňazí alebo ilegálnych peňazí, ktoré zarábajú pašovací ľudské bytosti a tak ďalej. Je to neuveriteľné a máme tu tieto nové právne predpisy, pomo- predpisy pomocou ktorých môžeme účinnejšie bojovať proti takéto trestnej činnosti, pretože e, takto v podstate zabraníme podpore Eh, ilegálnej činnosti. To je dobré pre občanov, ktorí sa pridržiavajú zákonov tak, ako majú. Avšak, čo sa týka ochrany údajov, osobné údaje o praní špinavých peňazí nemôžu byť využité na obchodné účely. To by ma zaujímala reakcia komisárky pretože treba bojovať proti praniu špinavých peňazí, ale občania a ich osobné údaje musia byť dobre chránené a to sa musí postarať komisia. Ďakujeme kolega Van Dálen a teraz kolegyne Makovej. Ďakujem. Dar nu anihilează toate Nuž, eh, pokiaľ chceme hovoriť o kroku vpred, Veľmi často naše e, peniaze unikajú nekalými cestami a politi- politika to dokonca podporuje. Žiadame na- o naozajstné údaje a, oso- a informácie osob, ale prístup k týmto údajom, ale občanom, e, e, novinárom, e, nie je pri- novinárom nie je pripustený Takže sú tu bariéry, sú tu problémy, pokiaľ ide o reálny prístup e, k týmto registrom. Tieto fantómové firmy vlastne vôbec nie sú eliminované touto smernicou. Sú tu nadnárodné spoločnosti, ktoré obrovským spôsobom vo daňových rajoch profitujú. E, zisky sú stále k dispozícii týmto spoločnosťam a stratami pre EÚ tu sa vlastne e, realizujú daňové raje na pôde EÚ. Miliardy sa strácajú napríklad v Luxembursku, pretože tieto spoločnosti ne, e, neplatia svoje dane tak, ako by mali. Kazín, kasína, e, typické miesta prania špinavých peňazí po celé dni, po celé nosy v kasínach nie je predsa povinnosť pre, potvrdzovať, preverovať identitu klientov. Takže Ehm, fiškálne podvody opätovne unikajú. Ďakujem teraz pani Šlajn. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať spravodajcom a italianskému predsedníctvu potom, čo teda trvali veľmi dlhé rokovania. Európa teraz má príslušné nástroje na boj proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí je dôležité mať takýto centralizovaný register, malo by to byť povinné pre všetky členské štáty a musíte taktiež zaručiť, že údaje týkajúce sa vlastníkov požitkov budú tam e, vnesené. Samozrejme sa to týka aj trastov a spoločnosti. Tieto registre musia byť otvorené. Nie len preto, aby ľudia preukázali svoje legitimné záujmy, ale to dobrý krok kupredu. predu Mali by k tomu mať prístup mimovládne organizácie, ale aj novinári. A často existujú také fiktívne spoločnosti a pomocou nich teda sa ľudia vyhýbajú, vyhýbajú plateniu daní. Takže je treba proti tejto globálnej výzve bojovať na globálnej úrovni. A myslím si, že toto je veľmi dobrý začiatok. Ďakujem kolegne Schlein a teraz pán kolega Ojazdovský na minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja podporujem veľmi obozretnú legislatívu, ale čo sa týka prania špinavých peňazí a daňových podvodov, tak tam chcem, aby legislatíva bola prísna. Musíme postupovať rozhodne a vytvoriť príslušné nástroje, pod ktorých budeme bojovať proti praniu špinavých peniazí a tak ďalej. Som spokojný s tým registrom, ktorý sa vytvorí, avšak nezdielam presvedčenie, že ten register e, poruší súkromie občanov. Takže neváhajme a pokračujeme, pracujeme na tom registri, pretože nám pomôže bojovať proti praniu špinavých peňazí a nepoužívajme ten argument ochrany osobných údajov musíme implementovať túto legislatívu veľmi rozhodným spôsobom. Niektoré tie usmernenia, ktoré prišli z Rady Európy, neboli implementované a preto chcem, aby Európska komisia toto všetko implementovala. Ďakujem, kolegyňa Pitera. Ďakujem. Pranie špinavých peňazí súvisí priamo s organizovaným zločinom. A toto má vplyv na medzinárodné hospodárstvo a taktiež finančné trhy. FATF jasne ukázala, že každoročné príjmy sú vo výške 2,7 násobku globálneho HDP a každý rok to narastá. Globalizácia je pravdepodobne na vine a taktiež technologický pokrok a voľný pohyb kapitálu a rôzne finančné nástroje. Taktiež anonymnosť, anonymita a dôvernosť sú taktiež dôvodmi v rámci bankovníctva, e, na základe ktorých ľudia v podstate môžu tajiť svoje príjmy a potom to môže viesť až k financovaniu medzinárodného terorizmu. V podstate tento register, ktorý sa tu navrhuje, by nám jasne pomohol bojovať proti financovaniu medzinárodného terorizmu. A taktiež by to bol určitý spôsob, ako bojovať proti organizovanému zločinu a medzinárodnému zločinu. Ďakujeme. A teraz na 1,5 minúty pán kolega Zdechovský. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, vážení e, spravodajcovia, chcem vám všetkým poďakovať za výbornú prácu na tejto smernici. Som rád a hrdý na to, že práve česká eurokomisárka pre na, medzi nás priniesla tento kľúčový dokument, ktorý Európu posúva ďalej v boji proti nelegálnym obchodom a praniu špinavých peňazí. Suma, ktorá sa tu spomenula, e, odhadovaná, e, je veľmi alarmujúca. Avšak ešte zaražajúci je fakt, je ten teda, že nikto nie je schopný presne určiť, odkiaľ a kam tieto peniaze plynú a komu slúžia. Preto považujem za nevyhnutné, aby takéto transakcie boli sledované. Pozorne, dlhodobo, ale tiež i transparentne. Osobne som zastancom bezhotovostnej ekonomiky a na rozdiel od kolegyne Štorch sa domnievam, že práve bezhotovostná ekonomika môže výrazne prispieť k tomu, aby Európa pokročila o krok ďalej v boji proti praniu špinavých peňazí. A ešte by som chcel spomenúť jednu vec, ktorú, ktorá tu nezaznela. Pri tejto nelegálne aktivity je, je typický medzinárodný rozsah, rýchly vývoj a nepredpokladateľný smer. Preto sa nesmieme uspokojiť len so zavedením opatrení na úrovni EÚ, to je len začiatok, ale usilovať sa o úzke prepojenie a spoluprácu všetkých našich partnerov. Ďakujem. Ďakujeme e, pánu kolegovi Zdechovskému. E, pani kolegyne Galpelc je prvou v e, postupe spontánnych rečníkov. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, vážený spravodajcu prácu, odviedli ste vynikajúcu prácu. Dnes pranie špinavých peňazí je jedným z najvýnosnejších biznisov a my samozrejme E, prinášame čoraz novšie právne normy, ale pohyb e, zločineckých organizácií sa ťažko odhaduje. Je to veľká výzva. Súhlasím s tým, keď sa tu hovorí, že zahraničné právne subjekty by mali plniť predpisy, ktoré platia v danej členskej krajine, pokiaľ ide o transparentnosť. Súhlasím tiež i s tým, že registre by sa mali zlepšiť, voči vla- skutočným vlastníkom by sme mali mať informácie. Úloha to nie je jednoduchá a členské krajiny by tu mali ešte mnohé urobiť. E, v konečnom dôsledku by to mohol byť veľmi dobrý nástroj. Ďakujeme. Teraz e, nasleduje kolega Frunculika. Je to veľká radosť, pán predseda, e, dostať slovo práve od vás. Ďakujem. Vítam zaklúniť tejto správy, e, pokiaľ ide o vytvorenie verejného registra. E, prístup k verejnému registru e, príjemcov je legitímne dôležitou vecou. Členským krajinám, ktoré si želajú byť transparentnejšie, to umožňuje prijať širšiu definíciu legitímnych záujmov a potom členské krajiny môžu žiadať výnimky pre časť týchto informácií systému ad hoc za osobitných okolností, ak by to príjemcu vystavilo riziku podvodu, e, e, násiliu, e, únosu a podobne, ak by vlastník bol maloletý alebo inak znevýhodnený. Bude to dobrý základ pre maximálnu transparentnosť, rešpektovanie vlastnenia a korporátnych štruktúr naprieč Európskou úniou. Ďakujeme. Kolega Frunculika. A teraz e, dávam slovo, e, respektíve e, udelujem slovo podľa rovnakých prístupov vždy v procese Catch the Eye. Ďalší rečník, pán kolega Marias. Ďakujem, pán predsedajúci. Je tu daná možnosť aby jednotlivé podniky e, nezdanili svoje príjmy, ale e, nechali ich plynúť do daňových rajov. Miliardy, miliardy eur plynú e, z Európskej únie. Koncerny, ktoré konajú medzinárodne a ktoré sídlia v Grécku, nesprávne zdaňujú a nedostatočne zdaňujú. Potom tu máme príklady ako škandál LuxLeaks a tu sme presne videli, že sa nezdaňuje. Bojujeme proti džihadistom, ktorí predajom ropy si financujú svoje e, aktivity. A dôležité je tiež to, aby tu bol tento register. Potrebujeme však záruky, e, záruky ochrany údajov s výnimkou e, hazardných hier, by sme ale nemali e, tieto implementovať. Teraz e, má slovo pán Jakovčič. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, pán komisár a kolegovia, že vítam tieto nové predpisy a musím zdôrazniť, že je to vynikajúci krok vpred, avšak toto je len jeden z krokov vpred, e, niečo, čo uvítať treba a niečo, čo ukazuje, že chceme bojovať proti tým, ktorí perú e, peniaze, ktorí financujú terorizmus, ktorí e, okrádajú naše ekonomiky a rozpočty. A toto je vynikajúca iniciatíva. Navrhované riešenia sú vynikajúce. Sú tu však dva problémy. Poprvé, Všetko bude závisieť od želaní aktivít členských krajín a ich vôle bojovať proti e, týmto neduhom. Takisto uznávam problém tretich krajín. Musíme jasne zdôrazňovať, že problém nevyriešime bez aktívnej spolupráce s tretími krajinami. Ďakujeme, pán kolega Jakovčič. A teraz pán kolega Šoltéš. Ďakujem. oba tieto e, dokumenty, e, smernica i nariadenie idú správnym smerom. To však nie je dôvod, e, aby sme otvárali šampanské, pretože pranie špinavých peňazí je naozaj snou hrozbou pre naše ekonomické systémy. Hovoríme tu o tisícoch miliárd eur každoročne ako výsledok daňových únikov je to dostatočný dôvod na e, vážne kroky. Momentálny stav nie je dobrý a verím, že tieto nové pravidlá predstavujú dôležitý krok správnym smerom. Tiež register e, príjem, e, príjemcov, teda profitujúcich, to je veľký krok k transparentnosti. Problém poznáme a nie vždy je Eh, ľahké nájsť riešenie, riešenie ale z oblasť prania špinavých, špinavých peňazí je jedno z najväčších eh, víziev pre naše ekonomiky smerom k lepším postupom. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Na záver postupu kečty aj máme ešte kolegu Zvera tu na. Ďakujem za slovo. Rád by som poblahoželal všetkým spravodajcom k ich dobre odvedenej práci. E, celosvetová ekonomika stráca asi 5 HDP. Toto samozrejme má veľký dopad na chudobu vo všeobecnosti. Viete si predstaviť situáciu, kde všetky tieto prostriedky by sa vlastne e, investovali do ľudského kapitálu, čo by to všetko prinieslo našim krajinám. Preto potrebujeme efektívnejšie opatrenia, ktoré e, po, po, príjmu jednotlivé orgány a zložky činné v trestných konaniach, lepšie e, registre, ktoré sa tu spomínali, a tiež lepší systém monitorovania e, daňových rajov globálne problémy si vždy vyžadujú eh, holistický prístup a myslím si, že v, tejto, v tomto ohľade sme na dobrej ceste a že by sme mali, eh, a určite tak urobíme, bojovať proti organizovanému eh, zločinu. Teraz má slovo pani komisárka Jourova. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Diskusia, ktorú som si práve bola vypočula, mi dáva jasne najavo, že zajtrajšie hlasovanie by mohlo pomôcť veciam a mohlo by dosiahnuť pozitívne výsledky, ktoré, o ktorých sme e, hovorili. A pokiaľ ide o tento nový balíček e, dvoch e, legislatív. Ja som si vypočula vaše slova tiež o trestnom práve, o ochrane údajov, takže Dovolte, aby som vám tiež e, s pár slovami okomentovala tieto pohľady na e, problematiku organizovaného zločinu. Postupujeme veľmi komplexne, aby sme bojovali proti zločinu e, v oblasti trestnoprávnej. Posilňujeme funkcie a spoluprácu medzi jednotlivými agentúrami Eurojust, Europol, najmä pokiaľ ide o posilnenie bezpečnosti v Európe. Hovorili ste tiež o krajinách tretích a, a e, potrebe zvyšiť tých, tieto aktivity. E, takže vás chcem poinformovať, že práve e, tu chceme z, zväčšiť register kde ide o e, tých, ktorí e, spáchali zločiny z tretích krajín. Ide o lepšie informácie, e, tok informácií, pokiaľ ide o podozrivých a prípadných páchateľoch. Pokiaľ ide o druhý blok tematicky, to znamená ochranu údajov. Teší ma, že je tu toto nové nariadenie, pretože e, reforma ochrany údajov, ktorú pripravujeme a finalizujeme v rade tento rok, e, Po čom bude nasledovať ešte trialog. Nuž no tak to je skutočná revolúcia, pretože E, sa 28 národných režimov nahradí jedným silným európskym režimom ochrany osobných údajov. Takže ak hovoríme o ochrane údajov, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí a tejto smernice a e, vec, vecami, ktoré súvisia s novou legislatívou, tak e, môžem určite povedať, že venujeme veľkú pozornosť ochrane základných práv, osobitne potom právu na súkromie a ochrane, ochranu e, osobných údajov. Takže tieto dve e, legislatívne, tieto dva legislatívne e, piliere sú naozaj kompatibilné a verím, že spoločne nám môžu veľmi pomôcť, keď sa uvedú do praktického života. Pokiaľ ide o samotný balíček, som sklamaná, že teda teší ma, že považujete ten balíček za veľmi proporciálny, veľmi vhodný na boj proti zločinu vo finančnej oblasti. Nie len to. E, e, organizovaný zločin, pranie špinavých peňazí, daňové úniky a ďalšie spojené zločiny. E, tiež však sa tu viackrát spomínal terorizmus. Nejde tu len o zabránenie úniku, úniku peňazí do e, nenávratna, ale treba ich e, použiť na oveľa lepšie účely. Nevšak len šetríme prostriedky, ide aj o záchranu ľudských životov, pretože finančné transakcie z, e, zvyčajne sú prvými znakmi toho, že E, teroristické útoky či kroky sa pripravujú. Takže toto má naozaj kľúčový význam pre posilnenie bezpečnosti v Európe. Takže rada by som vám ešte raz poďakovala za vašu podporu a dúfam, že zajtrajšie hlasovanie bude veľkým krokom vpred. Ďakujem pekne za pani komisárka. A teraz dostane slovo pán Karinč. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcel by som sa opätovne poďakovať všetkým kolegyňam kolegom za spoluprácu na príprave tejto správy. Pokiaľ ide o jednotlivé politické skupiny, ich stanoviska boli veľmi dôležité. Bola to vyjadrená ochota podporiť túto smernicu, aby sme zlepšili náš boj proti praniu špinavých peňazí. Tu ide o otázky, ktoré sa týka vytvorenia európskych registrov vlastníkov. Ďakujem pekne ešte raz. Uh, Domna Sargentini, do minúty. Ďakujem pekne. Teraz zase slovo pani Sargentini. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, Viacerí prečníci hovorili o verejnom registri, že nebude, byť, e, nebude verejný, lebo potrebujete prejaviť re, e, legitímny záujem. Tu ide o to, že jednotlivé orgány budú posudzovať, či to tak je alebo nie. To znamená, že musia najprv preukázať, že nemáte tento legitímny záujem. Ja by som odporúčala žurnalistom, ktorým sa povie, že nemajú legitímny záujem, aby sa obrátili na súdy aby sa to vyjasnilo a aby sa teda potom otvorili tieto verejné registre a boli ešte verejnejšie, otvorenejšie. Ja si nemyslím, že nejaký orgán môže povedať, že vy ako občan nemáte legitímny záujem, aby ste získali náhľad na nejakú zložku v registri, pokiaľ ide o problematiku korupcie a podvodov a pranie špinavých peňazí. Určite dostanete ten prístup, a konec koncov je to veľmi dôležité. Ak tu začneme hovoriť, že má to určité obmedzenia, samozrejme tie obmedzenia tam budú. Ak tu povieme, že skúsme e, to zabezpečiť, e, aby to bolo otvorené a vtedy sa nám to podarí. Domnú Kirchhoff. Ďakujem pekne, teraz pán Kirchhoff. Uh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Toto bola veľmi zaujímavá diskusia. Chcem sa poďakovať komisii za komentáre a ja by som chcel povedať, že ja toto celé vnímam tak, že je dôležité, aby táto štvrtá smernica a boji proti praní špinavých peniazy bola správnym spôsobom vypracovaná. Boli to určité obavy, ktoré sa týkajú e, napríklad e, závetov. To je veľmi Mm, súkromná záležitosť a my chránime súkromnú sféru, takže je dôležité, aby veci boli zohľadnené primeraným spôsobom. Pokiaľ ide o platobné metódy, nové vytvár vznikajú tak povedz každý deň, je tu určitý technologický rozvoj, ktorý môžu využívať aj kriminálne združenia, a konec koncov o tom hovorili viacerí predečníci. To znamená, že tuto je skutočne veľká výzva. Myslím si, že mnoho Obal sa potom vyvrátiť. Je tu určitá schodná cesta a ja sa chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí boli zapojení do celého procesu a pevne verím, sa nám podarí dosiahnuť pozitívny výsledok hlasovania. Ďakujem. E, Domnú Zimon Peter. Ďakujem pekne. Teraz pán Peter Zimon. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, a ja sa chcem poďakovať všetkým súčasným na spoluprácu. Na záver som chcel skonštatovať, že je tu kompromis, ktorý sa týka aj zavedenia verejných registrov, môžeme s tým byť spokojní. Je to register, ktorý obsahuje informácie, ktoré sa týkajú vlastníkov neprehľadných firiem. Zároveň si musíme vedomiť, že pokiaľ je boj proti praniu špinavých peňazí a proti podvodu, tu je dôležité pokračovať veľkou intenzitou. Pranie špinavých peňazí hľadá nové cesty, práve preto my ako zákonarcovia zajtra po hlasovaní nemôžeme iba reagovať, ale musíme ambiciozne postupovať. Preto ten kompromis dosiahnutý spolu s radou je síce ďalší dôležitý krok, ale v budúcnosti musíme vykonať kroky ďalšie. Musíme byť obozretní, pokiaľ ide o kritéria novej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí a členské štáty musia zabezpečiť prístup do registrov pre osoby, ktoré majú legitímny záujem. Nesmú komplikovať tento prístup. Zároveň, pokiaľ ide o spoluprácu, vyšetrovať vnútroštátnej úrovni, je dôležité im uľahčiť situáciu prepojením vnútroštátnych registrov. Je stále veľmi zložité pochopiť, prečo prepojenie vnútroštátnych registrov, na ňo budeme musieť čakať 4 roky, aj keď je informáciu teoretických dispozícií a takto sa bude brániť výmene informácií. Myslím si, že tu musíme konať všetci spoločne Ide o boj proti praniu špinavých peniazí a podvodov, nepozná žiadne hranice a je dôležité riešiť na európskej ako aj globálnej úrovni. Ďakujem pekne. Mulțumim. Dezbaterea comună este închisă și... Ďakujem pekne. Týmto končím spoločnú rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční zajtra. Teraz môžeme postúpiť ďalej v rámci nášho programu a budeme sa zapodievať spoločnou rozpravou, pokiaľ ide o konkurzné konanie. Máme tu odporúčanie do druhého čítania. Autorom je pán Tadeusz Zier.